Ale ešte než kým mu prejdeme, než prejdeme k otázke situácia v Syrii, dohodli sme sa, že dáme slovo pani podpredsedničke Komisie vysokovysvetelke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorá nám stručne predstaví dva aspekty. Po prvé, pokrok, pokiaľ ide o globálne pakty OSN v súvislosti s utečencami tak aby sme otvorili legálne cesty migrácie v bezpečných podmienkach. A druhá téma, to sú perspektívy mieru pre korejský polostrov e, vo svetle nedávneho vývoja. Takže pani podpredsednička, máte slovo na tieto témy. Thank you, Mr. President. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Takže pokiaľ ide o tie globálne kompakty OSN o migrácii a utečencoch, mám tu dobrú správu. Teraz to dobrá správa. Eh, malé, ale možno aj veľké úspechy Európskej únie z posledných mesiacov. Ja som tu bola v pléne, hovorili sme o detenčných centrách v Líbii, o tých záchytných centrách. A vtedy som tu pred vami a pred eh, tými, ktorí trpia v týchto detenčných centrách, som prijala záväzok, že 15 tisíc eh, migrantov z tých centier vrátim domov do ich krajín pôvodu bezpečným spôsobom, eh, asistovanými dobrovoľnými návratmi, takýmto programom, eh, s našou pomocou, s IOM. A vtedy sa dosiahla nevydaná dohoda medzi EÚ, Africkou úniou a OSN, konkrétne organizáciami pre migrantov a utečencov v Abidžane na samite EU-Afrika. Vďaka tejto dohode e, za prvý mesiac tohto roka, čiže januári, februári 2018, bolo zachrániť viac než 16 tisíc ľudí e, z táborov v Libii. Za dva mesiace sme dosiahli viac než za celý minulý rok a už v roku 2017 výsledky boli získať e, lepšie ako v roku 2016. Teraz v tých zachytných táboroch e, stále sú ľudia 4 až 5 tisíc osôb, stále je to veľa a budeme ďalej spolupracovať s OSN a s e, Africkou úniou, aby tieto tábory ostali prázdne. 16 tisíc ľudí za dva mesiace, to je veľký úspech. Myslím, že tie tábory by mohli za nasledujúcich pár mesiacov naozaj byť vyprázdnené. Prečo je to možné? Z jedného dôvodu spojili sme sily, hlavne najskôr v Európe, potom s našimi africkými partnermi a priateľmi a aj v globálnom meradle v rámci systému OSN. Na takúto pozitívnu notu som chcela začať. Teší ma to, uznávam, že ešte máme pred sebou veľa práce, ale keďže sa niekedy zameriavame alebo zabudáme zameriavať na tie výdobytky, tak sa na ne zabudá. Myslím, že e, tie pozitíva je potrebné zdôrazňovať, e, aby e, nás naviedli k riešeniam aj ďalších problémov. Toto je len taký ten kúsok toho celého puzzle, ktoré tu staviame, teda dôstojný návrat, bezpečný návrat, záchrana životov a zatýkanie Mm, prevádzačov, e, tiež e, trastové fondy na riešenie príčin migrácie a tiež vnútorný investičný e, fond na vytváranie rastu a zamestnanosti v najzraniteľnejších častiach sveta. Vieme, že tie výzvy sú obrovské, máme s tým priamy, priame skúsenosti, ale Afrika je s tým konfrontovaná ešte viac. Takže skúsenosti vidíme, že to dá riešiť. Žiadna krajina to nezvládne sama, ale spoločne sme schopní humánnym, bezpečným, e, dôstojným spôsobom e, riešiť migráciu, vytvoriť mechanizmus. Toto je duch e, New Yorkskej deklarácie z dvoch rokov, multilateralizmus, vzdelaná zodpovednosť, angažovanosť. Toto sú pilieri, na ktorých vytvárame spoločnú politiku a z tohto vychádzajú aj tie dva globálne kompakty o utečencoch a migrantoch. Nejde o to, že by sme chceli stavať e, nejaké, e, nejaké múry, e, nie spoločné riešenia. A toto je cesta vpred, tak aby všetci mohli profitovať zo silnejšej integrácie, či sú to krajiny pôvodu, tranzitu alebo krajiny určenia. Niektoré krajiny majú problémy na viacerých frontoch, niektoré krajiny sú zároveň krajinami pôvodu, aj destináciami, aj tranzitu. Takže tie kompakty sú v konzultačnej fáze Formálne konzultácie boli spustené minulý mesiac. A toto podľa mňa je jedinečná príležitosť, ako európsku víziu o migrácii rozšíriť, ako ju prezentovať na globálnej úrovni s využitím eh, našich skúseností eh, a tých partnerstiev, ktoré sme vytvorili. Vychádzajúc z ľudských práv, zodpovednosti a vzájomnej solidarity. Vízia, kde eh, obchodovateľia a, s nimi e, prepojení využívajú neregulárnu migráciu. My chceme skôr investovať do regulárnych a, regulárnych a bezpečných e, kanálov pre migrantov, na čo budeme potrebovať silnejšiu koordináciu e, pod hlavičkou OSN prvé a druhé kolo rokovaní e, e, v súvislosti s týmito dohodami je už za nami. Ukazujú e, načávajúcu zomknutosť. Pred nami je ešte veľa práce, ale zdá sa, že máme spoločné pochopenie, ako spoločne riešiť migráciu teraz aj strednodobo. dobo je treba, pokiaľ ide o Ženevu, zabezpečiť vyvážený e, výsledok pre jednotlivé komunity. V posledných 18 e, mesiacoch EÚ e, si vytvorila silné líderstvo aj vďaka partnerstvám, ktoré sme vyvinuli. USA sa v decembri stiahli z týchto rokovaní, preto je potrebné, aby Európa bola zomknutejšia Jeden členský štát prednedávno prezentoval pozíciu, ktorá nie je v súlade so zvyšnými e, 27 členskými štátmi. Tu naša spoločná práca aj váš príspevok Európskeho parlamentu bude dôležitý, pretože spoločne e, budeme môcť bojovať za e, vyvážené dohody v záujme miliónov občanov, ktoré by zmenili migráciu zo spoločnej výzvy pre spoločnú šancu pre ľudstvo. E, ďakujem pekne, pán predseda. Chcete, aby som sa venovala aj druhému podu spoločne? E, takže prešli by sme teraz e, k Korejskému polostrovu mesiace a roky. Ako Európska únia pracujeme, aby sme zvrátili scenár jadrovej krízy v tejto oblasti. Už máme určité skúsenosti v tejto oblasti Eh, od eh, zimných olympijských eh, hier nám správy, ktoré prichádzajú z tejto oblasti, nás naplňajú nádejou. Potenciálna katastrofa sa črta menej než teda možný úspech multilaterálnej diplomácie a tu chcem poďakovať aj eh, prezidentovi Múnovi v tejto súvislosti za jeho úsilie za posledné mesiace. Minulý eh, týždeň osobitný vyslanec eh, Južnej Koreje komunikoval správu o možnej denuklearizácii, že Južná Korea a zároveň, že Severná Korea by prerušila svoje testovanie jadrových zbraní počas obdobia rokovania Eh, summit medzi prezidentom Moonom a Kim Jong-unom eh, v eh, apríli by mohol začať vytvárať budovanie dôvery a zlepšiť vzťahy medzi oboma Koreami. Ochota pána Trumpa zúčastniť sa samitu do maja by mohla opäť predstavovať prelom Medzinárodné spoločenstvo bude mať veľmi veľkú úlohu e, pri tom, či e, tu zažijeme úspech alebo zlyhanie. Európska únia, členské štáty sú ochotné e, prispievať tak ako doteraz pozitívne. Zasadujeme sa za maximálny tlak a dialog. Oboje je potrebné, aby sme zvrátili nebezpečenstvo vojny. Vždy sme dôverovali, že je potrebná úplná denuklearizácia, ktorá by bola overiteľná a e, aby sme sa tam dopracovali e, diplomatickými spôsobmi. Momentálne e, implementujeme všetky uznesenia o DPK a ďalšie opatrenia. Tiež pracujeme, pracujeme s tretimi krajinami budeme e, postupovať v tomto prístupe. Chceme takto zachovať priamy aj nepriamy e, nátlak. Myslíme si, že sankcie sú nástrojom, nie e, cieľom samým o sebe. Našim cieľom nadalej ostáva pomáhať otvárať politickú cestu k mierovému riešeniu e, situácie na e, Korejskom polostrove. Chcem e, opäť poďakovať republike, Korejskej republike prezidentovi Múnovi a celej jeho vláde za tú odvahu, ktorú preukázali. Ja som hrdá, že môž, keď môžem povedať, že budúci týždeň korejský minister zahraničných vecí sa zúčastní naše a Budeme spoločne diskutovať o tom, ako môžeme podporiť ich prácu, ich úsilie, tak ako sme to konštantne robili v posledných eh, mesiacoch. A to čo najefektívnejšie. Našim cieľom je e, teda úplná denuklearizácia korejského polostrova, ktorá bola úplná, overiteľná. E, Myslím, že to môžeme e, dosiahnuť, keď e, budeme e, postupovať rozhodne a zomknuto, ako sme to robili doteraz v posledných mesiacoch s našimi medzinárodnými partnermi.